Hello again. We are here again. <laughs> After this little break. Príjme popoludne, vraciame sa k programu. Po prestávke prejdeme k bodu 11. E, vyjadrím sa po španielsky. Viete, že máme jazyky k dispozícii v tlmočení. Začneme teda e, touto petíciou v rámci bodu 11. Ide o stiažnosť nemeckého občana E, kde sa poukazuje na prípady korupcie na Slovensku. Máme e, pripojeného predkladateľa petície. Poprosím o informácie, či je to naozaj tak. Wait a minute, because... Poprosím o chvíľku strpenia. Predkladateľ petície je pripojený, je to tak? Aha, nie. Dobre, nie. Predkladateľ petície pripojený nie je. Ospravedlňujem sa teraz, teda dáme slovo za Európsku komisiu pani Floriane Sipale. na 10 minút. Nech sa páči. Príjemné popoludnie. Ďakujem za to, že dáv- ďakujem pekne za to, že dávate priestor Európskej komisii na to, aby sa vyjadrila. Nevyužijem ani celých 10 minút, ktorý mám v dispozícii, pretože e, tiež sa vyjadrí vedúci oddelenie z OLAFu a on teda poskytne rozsiahlejší obraz o o situácii v súvislosti s touto petíciou. Prvú vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že Európska únia je e, založená na základných právach a princípoch právneho štátu. Princípy právneho štátu sú mimoriadne dôležité v celej Európskej únie, v každom členskom štáte. Boj proti korupcii je súčasťou e, týchto základných e, zásad a je to priorita pre Európsku komisiu. Zároveň vzhľadom na to, že zmluva jasne e, stanovuje, e, kto má aké kompetencie v tejto veci, keď sa e, v preklade petície odvoláva na konkrétny prípad podvodu, pričom tvrdí, že sa stal obeťou takéhoto podvodu, konkrétny prípad korupcie, obávam sa, že je úlohou predovšetkým slovenských orgánov vyšetriť a potom stíhať prípadných pachateľov. E, tiež sa musí do toho zapojiť orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány. V prípade potreby komisia samotná nemôže zasiahnuť e, v konkrétnych prípadoch, aj keď sa týkajú údajných prípadov korupcie alebo iných e, prípadných zločinov. Samozrejme, zahrňa to aj isté výnimky a preto sa k tomu vyjadrí kolega za OLAF. Konkrétne spomenie e, prípady podvodov, ktoré súvisia s finančnými záujmami Európskej únie. Ako som už uviedla na úvod, boj proti korupcii je prioritou pre komisiu a je to jeden zo štyroch pilierov e, správy o právnom štáte, ktorú nedávno odsúhlasila komisia koncom septembra a teraz je v rukách Európskeho parlamentu. Tam sa prejednáva, prebiehajú diskusie, rokovania, rovnako aj na rade k tomu prebiehajú rokovania. Táto správa o právnom štáte je zameraná aj na konkrétny prehľad v každom členskom štáte, prehľad situácie v každom členskom štáte. Komisia zistila isté nezrovnalosti, ťažkosti okrem iného aj v prípade Slovenska. A na to sa poukazuje v správe o právnom štáte, teda e, vidíme tam priestor veci zlepšovať. Národné orgány sú zodpovedné za e, vyšetrenie a stíhanie páchateľov takýchto prípadov a je e, takého, ktorého sa týka táto petícia. V tejto chvíli by som odovzdala slovo ak dovolíte ostatným rečníkom, e, ktorí sa vyjadria tiež mene komisie, ďakujem zatiaľ. Ďakujeme aj my. Teraz dostane slovo pán Sajes za OLAF. Nech sa páči. Monsieur Sales, vous pouvez appuyer sur... Pán Sales. Pán Sales, môžete stlačiť na gombík Sales. Sorry about that. Can you confirm? You... Ďakujeme. Dúfam, že ma počujete. Chcel by som sa poďakovať za to, že aj my sa môžeme vyjadriť, doplniť informácie k tejto petícii. To, čo už povedala kolegyňa z DG Home, pani Sipela, vlastne vystihuje ten širší rámec. Isté, že e, náš orgán na boj proti podvodom tiež e, je súčasťou boja proti podvodom, korupcii, to je naša dennodenná práca. K tomuto konkrétnemu prípadu musím e, zopakovať právne obmedzenia OLAFu. Podľa zmluvy aj podľa naredenia o finančných pravidlách, e, najmä konkrétne článok 129, e, to obmedzuje na potenciálne prípady podvodu, korupcie a iných eh, zločinov, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy Európskej únie. Teda eh, rozsah eh, možných zásahov nášho orgánu OLAFu je relatívne široký. Môže sa to týkať aj výdavkov, niekedy aj príjmov, ale musí sa to priamo týkať ochrany finančných záujmov únie. Teda ak by som to mal sformulovať trochu inak, eh, vo väčšine prípadov to musí zahrňať eh, možné prípady podozrenia v súvislosti s samotným eh, rozpočtom Európskej únie, teda s eurofondami. Ak to tak nie je, tak je takmer nemožné, aby OLAF vlastne zasiahol v takejto veci. V aktuálnej petícii, ktorej sa venujeme, ktorá je teraz na programe, Obávam sa, že nie sú dôkazy, že išlo o ohrozenie finančných záujmov únie. Teda v takýchto prípadoch možné podvody alebo podozrenia sa musia postúpiť národným orgánom či trestom konaní, e, príslušným úradom, ktoré musia uplatniť, e, musia prijať nápravné kroky na národnej úrovni. Isté, že Samozrejme, nejako to nezmenšuje e, politickú volu OLAFu a komisie e, aktívne sa angažovať v boji proti korupcii a proti podvodom vo všetkých členských štátoch. Ale na to, aby sme mohli e, riadne dôkladne vyšetriť, prípad musí priamo súvisieť s ochranou finančných záujmov Európskej únie. A to v tomto prípade neplatí. Ako sa možno ukáže aj pri ďalšom bode, ešte stále je mnoho úrovní, v ktorých e, OLAF môže aktívne zasiahnuť, e, čo sa týka Slovenska. E, ďakujem za pozornosť, pani predsednička. Ďakujeme aj my. Teraz dostane slovo pán Peter Kovač, ktorý je trvalým zástupcom Slovenska. Stalým zástupcom Slovenska. Ďakujem pekne. Dúfam, že ma počujete.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 Thank you very much. Now I'm going... Ďakujeme aj my. Teraz pán Jár, eh, skupina EPP. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Dnes máme na programe viacero bodov, ktoré sa týkajú Slovenska. Úprimne povedané, keď by som dostal takéto petície pred 5 rokmi, tak by som to nepovažoval ani za možné a reálne. Ja som vnímal Slovensko eh, ako krajinu, ktorá je na veľmi dobrej ceste, ale Vieme, aká je aktuálna situácia, musíme sa tým teraz eh, naozaj seriózne zaoberať. Mám tu dve veci, ktoré by som chcel poznamenať. V Tejto veci som veľmi rád, že máme pripojeného aj zástupca Slovenska. Z môjho pohľadu ide o dve veci, ktoré um, treba zdôrazniť. Jednak prístup k právnemu systému ak teda vzniká dojem, že ak niekto nie je občan krajiny eh, a nemá možnosť dovolať sa spravodlivosti, to nie je dobré. A tu sa obraciam na stále zástupcu Slovenska. Eh, je treba eh, vlastne zistiť, či existuje právna cesta, ktorá sa môže naozaj uplatniť, aby tento občan Nemecka mohol si tento svoj nárok uplatniť, aby nemal pocit, že sa to celé zablokovalo, nikam sa to neposúva. To je teda prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť, požiadať, aby sa veci pohli, ak teda by nám v tomto mohlo stále zastúpenie Slovenska pomôcť, aby sa získal prístup pre tohto nemeckého občana k spravodlivosti. Ďalej druhá vec. Pred eurovoľbami sme s výborom pre kontrolu rozpočtu zaoberali eh, konkrétne Slovenskom E, mali sme jeden príklad, ktorý, dajme tomu, naznačoval, že e, v prípade, že sa investovali peniaze, a to už sa týka aj OLAFu, ak teda je snaha investovať, e, čerpať eurofondy a potom sa vám povie, že máte dve možnosti. Jednak normálna cesta, nevieme, ako dlho to bude trvať a tiež sa nevie, či sa to odsúhlasí, ale je možné to urýchliť, to je druhá možnosť, ale to bude stať 20 províziu. Teda chcem sa opýtať, či je to tak, či to platí, či je to naozaj pravda. E, výbor pre kontrolu rozpočtu to chcel prešetriť, potom do toho prišli voľby, teda celé sa to pretiahlo. E, ja by som bol rád, aby výbor pre kontrolu rozpočtu to preskúmal teraz, aby to zistil, ako to naozaj tak je. Ja som sa to dopočul len sprostredkovanie, bol by som rád, keby sa to teda celé objasnilo. A ešte sa vrátim k Olafu vy tvrdíte, že sa môžete angažovať, e, je to pravda, môžete sa angažovať len v prípade, že ide o ohrozenie finančných záujmov. Nemôžete sa angažovať v trestných veciach, to je pravda. Ide len o ohrozenie finančných záujmov únie. Ale podľa môjho názoru e, v tomto prípade ide o zahrávanie sa s európskymi peniazmi, s eurofondami. Um, tie sa teda dostávajú tam, kam sa dostať nemajú, idú do rúk súkromných firiem a neprispievajú k rozvoju. E, dostávajú sa do rúk rôznym poradenským firmám, teda nie je to celkom čisté. E, je tu teda snaha e, získať províziu a to nečisto. Preto sa chcem obrátiť na OLAF v tejto veci, aby predsa len prehodnotil, či sa nemôže tejto veci povenovať, či naozaj tu nejde o rozenie vnejších záujmov, ide o angažovanie poradenských firiem a to nie je celkom v poriadku z môjho pohľadu Mali by sme podľa mňa do toho vzťahnuť výbor pre kontrolu rozpočtu, políciu, mali by sme požiadať slovenské stále zastúpenie, aby nám pomohlo, aby sa e, mohla e, načať právna cesta aj pre nemeckého občana a tiež chcem požiadať ešte raz Olaf, aby preskúmal, či naozaj e, tam nešlo o nejaké nekalé kroky, čo sa týka ohrozenia finančného zbavu. Nemusíme podľa mňa v tejto chvíli uzatvárať petíciu, môžeme to zatiaľ nechať otvorené možno neskôr, ak sa k tomu vyjadrí pre kontrolu rozpočtu, ale zatiaľ ja by som to nechal otvorené ako petíciu, neuzatváral by som ju zatiaľ. Ďakujeme pekne, Peter. Teraz dostane slovo pán Tarnecký. Uh, okay, uh, Mr. he's not... Uh... Pán Čarnecky nie je pripojený a preto dostane slovo späť pán Kováč, pretože kolega Peter Jár sa na ňo obrátil, položil mu otázky, ako stálemu zastupcovi Slovenska možno by ste chceli odpovedať. Nech sa páči. Yes, thank you very much. Just very briefly, uh, I'm not responsible uh, in, in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 Ďakujeme veľmi pekne. Predkladateľ petície sa prihlásil, teda je pripojený, ale nechce sa vyjadriť, nežiadal o slovo. Teda môžeme tento bod uzavrieť v tejto chvíli. Vypočuli e, sme si len jedného poslanca, e, iní sa nechceli vyjadriť, teda petíciu necháme otvorenú, postúpime ju e, výboru pre kontrolu rozpočtu. A okrem toho, keďže stály zástupca Slovenska láskavo e, súhlasil, zašleme list stálemu zastúpeniu, tak aby potom aj oni sa mohli tejto petícii povenovať e, a, a som si istá, že aj stály zástupca aj do tohto listu nás bude informovať o ďalšom vývoji veci. A tiež zašleme list Olafu, tak aby sme Olaf požiadali o písomné vyjadrenie v súvislosti s tým, ako oni vnímajú slova poslanca, ktorý sa ujal slova, teda konkrétne Petra Jára, e, aj ten sa obratil na OLAF. Toto všetko teda e, písomne sformulujeme a zašleme to adresátom. Týmto sme teda uzavreli bod 11 nášho programu. Ďalší bod je bod 12. 517 rovno 2017 Robert Pikáli je predkladateľ e, e, zo Slovenska v mene Elovi de Gazda Platform. E, sú tam dva podpisy a týka sa údajného podvodu s dotáciami na Slovensku. Predkladateľ petície nie je pripojený k našej schôdzi, keďže predkladateľ petície e, nie je pripojený, dostane slovo Ernesto Bianchi za OLAF ako generálny riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, príjme popoludnie všetkým poslancom a ostatným kolegom. Dúfam, že ma počujete dobre. Petícia, ktorou sa budeme teraz zaoberať, sa týka obvinenia z podvodu v súvislosti s priamými platbami v rámci agrodotácií na Slovensku. Je to petícia, ktorá vlastne obsahom pripomína eh, iné obvinenia, ktorými sa Olaf už zaoberal v minulosti podobného druhu. Konkrétne sme eh, otvorili štyri vyšetrovania v súvislosti s týmito fenoménmi, ktoré popisuje preklad petície a sú to teda podobné prípady, e, ktorým sa venovala aj zavraždený novinár Jan Kuciak. Uzavreli sme dve z týchto štyroch e, vyšetrovaní v roku 2020. Jedno vyšetrovanie nemalo žiadne finančné odporúčanie, pretože neboli vykonané ešte žiadne platby, nedošlo k riziku nejakého ohrozenia európskeho rozpočtu. Druhé vyšetrovanie sme uzavreli súdnym a administratívnym a finančným odporúčaním. Chcel by som sa možno, ak dovolíte, vyjadriť stručne k dvom skutočnostiam, na ktoré sme sa zamerali. Jednak eh, dvojité žiadosti, teda zdvojené žiadosti, eh, popíšem zhruba, ako to funguje, teda v skratke takéto e, zvené žiadosti vlastne vystihujú situáciu, v ktorej vlastne požadujete e, platbu e, dvakrát na tú istú plochu. Viac menej v rovnakom čase to predložíte ako žiadosť, teda platovná agentúra a vlastne to nevyplatí nikomu. Až kým sa presne nezadefinuje, kto presne je cieľovým príjimateľom takejto platby. Videli sme takýto e, prípad e, už opakovane a môže mať za následok časový odklad platby, vyplatenie platby, e, dotácie, až kým sa teda neurčí, kto presne je príjimateľom, pravoplatným príjimateľom takéto platby. Tiež sme videli, že vzhľadom na to, ako funguje kataster, a tiež e, nakoľko je fragmentovaný systém e, na Slovensku. V niektorých prípadoch je veľmi ťažké aj pre súdne orgány zistiť, kto presne je skutočným príjimateľom tejto platby. Preklad petície v tomto prípade prepája túto skutočnosť tým, že to je jeden zo spôsobov, ako vlastne odstrániť e, malých farmárov, ktoré sú, ktorí sú závislí pri tom od týchto platieb tým, že vlastne sa takto zvojí žiadosť. Ďalší fenomén sa týka e, žiadostí, ktoré e, vlastne nie sú opodstatnené, napríklad e, pre plochy, ktoré neexistujú alebo nie sú súčasťou obrávateľnej pôdy, alebo o nich žiadajú subjekty, ktoré sa neangažujú aktívne v polnospodárskej činnosti nevenujú sa polospodárskej činnosti. Teda uh, už sme uzavreli e, dve vyšetrovania, ktoré sa týkajú dvoch konkrétnych prípadov a ešte ďalšie sú otvorené. Viacero obvinení bolo veľmi vážnych e, a veľmi opatrne k nim pristupujeme. Naďalej sú tam prepojenia s tým, čo popísala kolegyňa, pardon, čo ešte spomenie kolegyňa z DG pre polospodárstvo pravdepodobne. Uh, o malý okamih. Sme v kontakte so slovenskými orgánmi v tejto veci, najmä v súvislosti s fungovaním katastra a tiež v súvislosti s prílišnou fragmentáciou systému na Slovensku. A tiež sme v kontakte s nimi vo veci fungovania platobných agentúr, pričom sa snažíme celý proces prideľovania týchto platieb urýchliť. Ešte predtým, ako vám vrátim slovo, e, spomeniem, že sme tiež v kontakte s generálnou prokuratúrou na Slovensku, aby sme e, sa lepšie oboznámili s celou situáciou, aby sme sa mohli ubezpečiť, že naozaj tie súdne odporúčania, ktoré sme vydali, že sa naozaj dodržia vo veci e, týchto vyšetrovaní, ktoré sme uzavreli. Ďakujem zatiaľ za slovo. Thank you very much. Ďakujem. Slovo teraz má Kristýna Bochman eh, z DG Agri, Európska komisia. Vidíme vás, ale nepočujeme vás. Let's try... Ah, no, refresh. Okay. Pokúšim, pokúsime sa znova o spojenie. Mrs. Borgman, could you please... Pani Borgman, prosím, stlačte gombík. We cannot hear you, madam. No. Nepočujeme, nefunguje Nefunguje nám spojenie, budeme to musieť e, skontrolovať. Dobre, takže kým čakáme, e, dostane slovo pán Vince za skupinu EPP. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že to, čo e, povedala komisia a jej hodnotenie, tak eh, eh, bolo, myslím, eh, v poriadku. A máme tu vlastne štyri vyšetrovania v tohto prípadu a prípad je stále vo vyšetrovaní. Nemôžeme teda sa dozvedieť všetky podrobnosti, ale samozrejme by bolo zaujímavé vypočuť si komisiu, nielen OLAF, ale aj komisiu a DG Agri, aby sme vedeli, aký aké je ich eh, hodnotenie, pretože tu ide o priame platby a my vieme, že úmyslom eh, inštitúcií EÚ je podporiť eh, polnohospodárov a teda sa predpokladá, že tie peniaze sa dostanú k správnym, dobrým rukám, ale tak, ako to teraz vidíme, tak vidíme, že ten systém je skorumpovaný a zle nastavený. A petícia vlastne pripomína históriu tohto prípadu. E, tento prípad súvisí s investigatívnym e, novinárom Jánom Kuciakom, ktorý bol zavraždený práve e, pre svoju prácu a práve preto, že poukázal na korupciu, pokiaľ ide o zneužívanie fondov EÚ. A my vieme, že nová slovenská vláda ako nás informovali e, príslušné orgány, má, e, je za cieľ, a je to jeden z hlavných cieľov tejto vlády, e, viesť vyšetrovanie, dostať prípady pred súd. Mnoho vecí sa už udialo, viacero verejných činiteľov, ak aj neboli ešte priamo obvinení, tak e, sú vyšetrovaní. Takže vidíme, že tento prípad sa vyvíja a zdá sa, že slovenské orgány naozaj e, reagujú a hľadajú riešenie. Bolo by dobre vedieť, ako na tento vývoj reaguje komisia a na základe e, tohto hodnotenia by sme potom mohli povedať, či to je v záujme občanov, ktorí sú zastúpení kolegami v tomto výbore, aby sme nechali túto petíciu otvorenú, až kým sa tento prípad alebo prípady nevyriešia. Chcem sa poďakovať eh, predkladateľom petície za to, že nás eh, upozornili eh, na tento problém. Je to Elovide Gazda Platform a Samozrejme, bude dôležité počkať ešte na vyriešenie všetkých otázok, kým sa dohodneme, čo ďalej s petíciou. Ďakujem. Môžeme teraz e, sa spojiť e, s DG Agri. Áno, funguje. Okay. <laughs> No way. Um... No dobre, takže nefunguje. Tak skúsme pána Charajkyho z EKR. Ani tu nám nefunguje spojenie. Alebo... Áno? Takže pani Kristina Borchman z DG Agri. A, takže skúška spojenia, funguje to? Ospravedlňujem sa členom parlamentu, že som mala tieto problémy a že sa nemôžem prihovoriť naozaj naživo, ale to je pochopiteľné. Mnohí zrejme viete, že ja sledujem e, tento prípad zo strany komisie a e, my sme urobili viacero auditov. Ja som bola aj vo e, výbore pre kontrolu rozpočtu v októbri a samozrejme sú tu obvinenia z podvodov a, tak ako práve povedal kolega, kolega, tu sú poškodzované záujmy EU. My veľmi úzko sledujeme e, tieto prípady. Urobili sme viacero auditov, e, vypracoval sa tu akčný plán, aby sa zlepšilo riadenie e, priamých platieb zo strany PPA agentúry a e, čo sa udialo, e, je tu akčný plán, ktorý umožňuje oveľa lepšie kontrolovanie žiadostí a týchto dvojitých žiadostí a e, aby bola zlepšená aplikácia. Takže tu sa naozaj už udiali nejaké kroky, je tu nejaké zlepšenie ale zároveň sme uplatnili finančné korekcie tam, kde sme našli problémy v slovenskom systéme. A naďalej sledujeme implementáciu tohto akčného plánu eh, z roku 2018. A čo sa udialo ďalej? Eh, komisia vie, že slovenské orgány navrhli minulý rok, myslím, že v roku 2019, zreformovať e, pozemkový e, fond a kataster, aby sa upravili e, tieto práva a ako viem, je to aj v legislatívnom procese, je tu nejaké omeškanie, ale od mája 2021 by mala byť táto reforma pozemkového fondu už schválená a malo by sa s ňou začať v roku 2022 e, naozaj veľmi pozorne sledujeme, ja aj e, kolegovia, tieto e, obvinenia z podvodov na polnohospodárskej platobnej agentúre. Je tu samozrejme aj podmienka, je tu vyšetrovanie pre podozrenie trestných činov a e, naposledy sa e, alebo boli vykonané priame platby v septembri tohto e, roku a ja som tam bola s kolegami tesne predtým, než zase sa všetko zavrelo a keďže táto petícia a podvody, ktoré sú v nej spomenuté, sú úzko sledované k nejakým zlepšeniam tu došlo, ale ďalšie kroky treba prijať, treba systém ďalej zlepšovať. Takže môj hlavný problém alebo obavy nesúvisia ani s finančnými korektúrami, ale e, s tým, aby tento systém naozaj správne fungoval, aby tie peniaze išli k tým, ktorí na ne majú nárok a ktorých potrebujú. Ďakujem. Pán Vince, neviem, či sa chcete znova e, vyjadriť po tom, čo ste si vypočuli aj stanovisko DG Agri. Áno, chcem sa poďakovať e, aj zástupkyni komisie za vyjadrenie. Je to naozaj e, upokojujúce, že e, tu prebiehajú audity a že venujete pozornosť tomto, tomuto prípadu a problému a že e, vydávate e, usmernenia, odporúčania a potom naďalej sledujete, ako boli zohľadnené. Takže myslím, že my by sme mali urobiť to isté ako petičný výbor a mali by sme túto petíciu nechať otvorenú, aby sme mohli ďalej sledovať, ako sa veci vyvíjajú. Ďakujem. Výborne. Takže tento bod môžeme ukončiť. E, kým sa rozhodneme, vidím jednu žiadosť o slovo a to je predkladateľ petície z predošlej petície a ten by sa chcel vyjadriť. Rada by som mu dala príležitosť vyjadriť sa. V predošlom e, bode nám povedal, že je prítomný, ale nechce sa vyjadriť. Teraz sa vyjadriť chce. A e, zrejme, pretože obidve petície spolu súvisia, takže nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, počujete ma? Áno. Ja sa chcem e, vrátiť k tomu, čo povedal pán Jár a to, čo, k tomu, čo opísal. Pretože presne to sa stalo aj v mojej spolo- firme, keď sme boli na stretnutí v Bratislave, mali sme konzultačnú firmu, ktorá nám povedala, nie, nie sú tu nejaké e, peniaze, nič nedostanete. A ja som povedal, dobre, tak môžem odísť. A oni povedali, nie, zostaňte, sadnite si. Ak zaplatíte 25-percentný e, poplatok našej spoločnosti, zajtra dostanete e, všetky potvrdenia. A tak som sa znova opýtal, ale vy ste povedali, že peniaze nie sú. A teraz už ich máte? Oni povedali áno. Ak zaplatíte 25 tak e, môžete všetko dostať a zmluva bude podpísaná. Ale ja som to neskôr e, odmietol, pretože toto pokladám za absolútne ilegálne a e, takáto zmluva s 25-percentným poplatkom je nemožná. V Nemecku e, sú takéto zmluvy zverejňované, takže nič také sa nemôže udiať. Ale to, čo opísal pán Jár, to je naozaj realita, to existuje a ja s tým mám osobnú skúsenosť. Takže toľko z mojej strany. E, takáto je situácia e, s využívaním peňazí EÚ a túto zmluvu som potom poslala aj OLAFu. Takže toľko z mojej strany, hovorí pán Horst Gerd Hermann, predkladateľ predošlej petície. Predsedajúca, áno, e, ďakujem za vaše vyjadrenie, takže po týchto slovách myslím, že môžeme nechať otvorenú aj vašu e, petíciu. Vidím, že sa opäť hlási pani Borchman z generálneho riaditeľstva Agri. Takže nech sa páči, dám vám slovo, aby sme mohli e, uzavrieť tento e, bod číslo 12. Ďakujem, hovorí pani Borchman. E, ospravedlňujem sa, že sa znova hlásim, ale chcem povedať, že keďže sa petícia týkala priamo, priamých platieb, som, nevyjadrovala som sa k petícii pána Horkmana, ale, Horsta, ale musím povedať, že uh, tu išlo o trošku iný e, problém, ale je pravda, že aj tu sa vedie e, zo strany slovenskej policie vyšetrovanie, e, vyšetrovanie PPA agentúry a takisto je správne tá informácia, že komisia prestala platby na Slovensko, pretože sú tu tieto obvinenia e, vyberania 25-percentného sprostredkovateľského poplatku. Takže e, naozaj tiež sledujeme aj e, tieto prípady, priame platby, dvojité žiadosti, ale aj tieto vyberania poplatkov za sprostredkovanie zmluv. Takže toľko z mojej strany. Dobre, ďakujem. Vypočuli sme si e, teda informácie o e, tejto petícii. Vypočuli sme si síce nie predkladateľa, ale stanoviska OLAFu, e, DG Agri aj skupiny EPP. Je tu vyšetrovanie, prebieha vyšetrovanie, OLAF nás bude ďalej informovať o pokroku, pokiaľ ide o túto petíciu. Takže môžeme prejsť na bod 14 a to je e, petícia 87 22. E, e, tu ide o obmedzujúce opatrenia, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele. A takisto sa pozrieme na petíciu pána Roberta Mancia, e, ktorý upozorňuje na možné porušovanie e, porušovanie nariadenia EÚ, pokiaľ ide o sankcie voči, voči Venezuele. Takisto sa pozrieme na petíciu, ktorú predložili portugalská strana, pokiaľ ide obmedzujúce opatrenia voči občanom Venezuele. Teda to je viacero petícií Myslím, že dvaja e, predkladatelia sú e, tu. Sú to teda petície 0087, 0149 e, a 0289. Takže zdá sa, že medzičasom sa prihlásili ďalší a máme teda všetkých troch predkladateľov, predkladateľov petícií. Takže najskôr nás bude informovať e, pani Natali Hernández. Máte 5 minút na to, aby ste nám vysvetlili, o čo ide vo vašej petícii. Pani Hernández, počujete nás? Pane Hernández, musíte stlačiť gombík, aby sme vás počuli. Takže eh, budeme asi potrebať viac času a tak by som sa opýtala, máme uh, pani Biar? Nie. Pán Áno? Áno? Pán Bansia, máte 5 minút. Dobrý deň. My e, patríme k občianskému fóru v Španielsku a chceli sme e, upozorniť komisiu na prípad, ktorý sa týka incidentu, keď podpre, zástupca prezidenta Venezuely, zástupkynia, e, cestovala cez letisko v Španielsku. A my sa domnievame, že toto je porušenie e, práva, pretože tu máme e, človeka, ktorý je podozrivý z porušovania ľudských práv vo Venezuele a my sme tu zaznamenali prípad cesty cez šengenský priestor. E, tento jednotlivec stváril, stváril, strávil niekoľko hodín na letisku a dokonca aj v, vo VIP priestoroch. Joseph Borel e, nám odpovedal ako vysoký predstaviteľ Európskej komisie ale my sa domnievame, že tu e, treba po, pozornejšie e, e, sledovať to, ako sa zaobchádza s predstaviteľmi venezuelskej vlády. Chceme sa vám poďakovať za túto príležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Hernández, viete sa už pripojiť? Zdá sa, že stále pripojená nie je, takže dáme tejto chvíli slovo pani Avadis a pani podpredsedničke Európskej službu, služby pre vonkajšiu činnosť. Nech sa páči. Do you hear me? Počujte ma, prosím? Sí, perfectamente. Yes. yes. Áno, počujeme vás výborne. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť zúčastniť sa na dnešnej diskusii. Pokúsim sa vystúpiť len stručne a čo najvýstižnejšie vniesť nejaké svetlo do tejto diskusie. Možno začnem niekoľkými slovami, e, pokiaľ ide o sankčný rámec voči Venezueli, ktorý bol zriadený v roku 2017 e, v novembri. Ten je zameraný na jednotlivé individuálne opatrenia, ktoré sa týkajú zákazu vycestovania a voči e, viacerým osobám, v súčasnosti je ich tam 65, no a e, tento režim sa každoročne reviduje, aby sa teda zistilo, ako sa vyvíja situácia v danej krajine, no a za každým sa jednohlasne a jednomyselne predlžuje. E, taktiež aj tento týždeň plánujeme e, určité opatrenia. 14. novembra vyprší aktuálny rámec a teda budeme e, na základe rozhodnutia rady predlžovať tento rámec. Samozrejme, sankcie sú stále nástrojom, ktorý je súčasťou širšieho rámca a politického procesu No a myšlienka je taká, aby tieto opatrenia viedli k vierovému vyrokovanému riešeniu. A samozrejme, môžeme odstrániť tieto opatrenia, keď sa splnia ciele. To sa zatiaľ však ešte nestalo. No, je dôležité podľa mňa poskytnúť aj vysvetlenie k jednotlivým úlohám, aktérom a jednotlivým dohodám, pokiaľ ide o, o príjmanie a schvaľovanie reštriktívnych e, opatrení. Rozhodnutie príjma rada o týchto opatreniach na základe návrhov, na základe návrhov od e, vysokého e, predstaviteľa. No a rozhodnutie rady e, zriaďuje tento režim, uvádza všetky opatrenia, tie sú záväzné pre členské štáty. Tiež ich sprevádza spojený spoločný návrh nariadenia rady, ktorý pred, predkladá spoločne rada a vysoký predstaviteľ. Týkajú sa sa e, napríklad vnútorného trhu. Ide o oblasť, ktorá je v právomoci Európskej únie. No a tie sú e, záväzné nielen pre členské štáty, ale pre, všetkých, e, pre všetky orgány, subjekty a teda všetkých zainteresovaných. No a reštriktívne opatrenia Eh, implementuje Európska únia. No a komisia má dôležitú úlohu, eh, takže teda monitoruje uplatňovanie týchto reštriktívnych opatrení, ktoré sú obsiahnuté v nariadení. No a ja sa domnievam, že je potrebné rozlišovať medzi eh, týmito dvoma právnymi aktmi, ktoré tvoria právny základ pre tieto sankcie. Predtým, než teda vysvetlím viac, Um, k otázke zákazu vycestovania. Zákaz vycestovania nie je zahrnutý v nariadení len v rozhodnutí rady, pretože zákaz vycestovania uh, patrí do právomoci členských štátov. A preto v tomto konkrétnom prípade úloha komisie v podstate neexistuje, čiže komisia nemôže otvoriť a začať teda konanie o porušení v tomto prípade. To znamená, že zmluvy neustanovujú možnosť viesť e, konkrétne vyšetrovanie o porušení konkrétnych opatrení Európskej únie, ktoré sú obsiahnuté len v rozhodnutí rady, ako v tomto prípade teda zákaz vycestovania. Ale to neznamená, že tu nie je žiadna právna povinnosť uplatňovať a implementovať tieto opatrenia. Členské štáty sú samozrejme naďalej povinné prijať všetky opatrenia na to, aby zabránili vstupu e, osôb, ktoré figurujú na zozname, e, sankčnom zozname, teda aby im umožnili vstup na svoje územie, ale teda e, komisia či vysoký predstaviteľ tu nemá povinnosť realizovať nejaký, nejaký postup voči členskému štátu Myslím si však, že tiež je potrebné uviesť, že jednak aj vysoký predstaviteľ, aj komisia samozrejme očakávajú, že všetky členské štáty budú efektívne aj rovnako uplatňovať všetky reštriktívne opatrenia obsiahnuté či už v nariadení alebo v rozhodnutí. No a, a v podstate e, tak na to treba nazerať, ako k tomu pristupovala EÚ e k celej tejto situácii. Myslím si, že um, korektná, uh, korektné uplatňovanie um, týchto sankcií je veľmi dôležité. Členské štáty ich berú veľmi vážne. No a uh, Niektoré členské štáty teda rokujú o implementácii týchto opatrení, no a to neplatí len pre, um, pre Venezuelu, ale aj pre iné prípady. No a um, my ako um, SVČ naďalej cítime záväzok, aby sme teda posilňovali dôveryhodnosť a efektívnosť sankcií Európskej únie spoločne a spolupráci s členskými štátmi, štátmi. Myslím, že to bude všetko z mojej strany a ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. No... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz uh, sa nám už uh, pripojil tretí predkladateľ alebo predkladateľka um, petície pani Hernández. Nech sa páči, stlačte prosím tlačidlo Speak. Buenas tardes. Le oímos... Príjemné popoludne. Výborne vás počujeme, hovorí pani predsednička. Na Montserrat. Parlamento Europeo, buenas tardes. Este en invitarme a participar en la sesión. Príjemné popoludne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aby som sa zúčastnila na tomto vašom dnešnom zasadnutí, ktoré sa týka tejto petície. Žiaľ, spojenie je veľmi, veľmi zlé. Um, no sé si ahora me está escuchando, no la veo en la pantalla, pero teníamos un problema de... de... Nevidíme na obrazovke už nikoho a zjavne je tu problém so spojením naozaj eh, veľmi ťažko rozumieť pani predkladateľke a navrhovateľke petície. Pokúste sa prosím pripojiť sa iným spôsobom, či dajte si sluchadla s mikrofónom alebo a nejak inak prosím vyriešte tento problém so spojením. No tengo internet. Ok, perfecto. Creo que ahora ya lo he resuelto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 vás tlmočí, takže môžete hovoriť ehm, ďalej po španielsky, ale žiaľ, tlmočníci nebudú môcť váš prejav pretlmočiť. Také sú pravidlá v Európskej únii, čiže tí, ktorí nehovoria po španielsky, vám nebudú rozumieť, ale keďže ide o zasadnutie výboru e, PETI, um, ide o výnimočné chvíle, čiže musíme eh, občanom poskytnúť eh, túto možnosť predložiť petíciu a teda vám, predkladateľom petície, sa vyjadriť. Ale eh, bohužiaľ, pokúste sa, ale ak nebudeme mať obraz, nebude možné vás tlmočiť. En nombre de todos los venezolanos y eurovenezolanos que apoyaron eh, la presentación, expongo brevemente los motivos de mi petitorio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 využila teda e, tieto spomenuté opatrenia. Takže mm, si možno vykladať e, túto situáciu tak, ako um, nedodržiavanie opatrení um, stanovených Európskou úniou. Čiže naozaj treba um, aby, eh, teda, aby sme sa opierali o medzinárodnú správu OSN, kde sa, eh, kde sa teda uvedie, že ehm, Venezuela sa dopúšťa porušovania právnych predpisov a osoby, ktoré sú naviazané na osobu eh, Madura, um, teda na tieto, na tieto porušenia právnych predpisov pokazuje aj Medzinárodný eh, trestný tribunál a domnievame sa, že existujú dôvody na to, aby sme um, začali konanie pre porušenie. Žiadam, aby Rada Európskej únie um, naďalej uplatňovala reštriktívne opatrenia a aby teda rada vyžadovala aby členské štáty informovali komisiu o tom, ako dochádza k porušovaniu a nedodržiavaniu týchto predpisov a aby komisia uvažovala o o teda ďalších o, neskorších sankciách. de crear un fondo fiduciario con estos activos congelados. Ello con base en Taktiež e, treba na, e, z, uvažovať o zriadení fiduciárneho fondu na tieto o, e, opatrenia, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv, aby obete m, m, teda mohli m, hľadať m, a teda žiadať o právnu nápravu. Treba zabezpečiť um, odškodnenie týchto, týchto osôb podľa medzinárodného práva. Um, žiadame teda um, výbor uh, PETI, aby komunikoval toto, toto posolstvo ktoré je eh, také dôležité zo strany eh, EÚ, teda musíme ho komunikovať eh, a poukazovať na toto porušovanie základných ľudských práv a slobod vo Venezuele. Nuž, ďakujem veľmi pekne. No. Pasaríamos ahora... Teraz dáme slovo pánovi López Rilovi za EPP. Mr. López, could you please press the speak button? Pán López, mohli by ste prosím stlačiť tlačidlo speak? Ďakujem. Gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne aj predkladateľom týchto petícií. Vystúpenie um, pani predkladateľky petície uvaž... teda poukazuje na to, že eh, je potrebné takýmto spôsobom riešiť tieto problémy a preto sme sa obrátili na tento výbor ktorý e, teda má riešiť takéto, takéto kroky, takéto, takúto situáciu, ktorá má vplyv na naše práva ako Európanov. E, podpredsednička Madurovho režimu patrí eh, podľa vykonávacieho nariadenia na zoznam sankcionovaných osôb a eh, toto nariadenie je záväzné pre všetky členské štáty a takýto postup eh, zo strany Španielska je nebezpečným precedensom v Európskej únii. Ehm, španielská vláda neprijala potrebné opatrenia na to, aby tieto sankcie boli dodržané a je to teda naozaj vážne, vážne porušenie je to vážne, um, vážna situácia z hľadiska konania španielskej eh, vlády, ale je to závažná situácia z hľadiska eh, nereagovania um, Európskej únie. Je skutočne opätovne potvrdiť naše stanovisko, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv vo Venezuele, pretože Madurov režim je jedným z najhorších, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti a OSN k tomu vypracovalo mimochodom nezávislú, nezávislú správu a e, ide o režim, sankcionovaný režim, čiže e, treba viesť vyšetre, vyšetrovanie, treba naozaj zistiť, či členské štáty uplatňujú tieto, tieto sankcie. No a taktiež je potrebné uplatňovať e, rozhodnutia PES, ktoré sú rovnako záväzné ako aj e, nariadenie rady. Chcel by som, aby táto petícia bola naďalej otvorená a aby, um, aby výbor e, PETI sa obratil na komisiu, aby žiadal o prijatie sankcií, aby sme v každom prípade uh, vyšetrili a mm, aby bol objasnený dôvod, prečo, prečo tieto sankcie voči Venezuele takto e, neboli uplatnené v konkrétnom prípade. Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo pani majstre za SAD. Nech sa páči. Buenos días, eh, gracias, señora presidenta. Príjemné popoludne, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička výbor PETI um, opakuje diskusiu, ktorú sme už viedli na plenárnom zasadnutí vo februári, keď zástupcovia SVČ a aj pán Borel jasne vysvetľovali, aké sú e, kompetencie a limity kompetencií, ktoré Európska únia v tejto oblasti má k dispozícii. Myslím si, že práve v danom období sme už tento problém dobre e, vysvetľovali. Ja som bola v tom čase poslankyňou a pamätám si na to. Vysvetľovali sme teda, aké sú kompetencie v tejto oblasti Európskej únie. No a myslím si tiež, že e, to treba opäť e, vysvetliť, vysvetliť ešte raz, zverejniť to a treba zverejniť aj naše nepríjemné pocity vo vzťahu k aktuálnej situácii práve ehm, treba o tom hovoriť aj pred výborom Pety, pretože e, pretože sa tu hovorí o čomsi, čo ne, ne, nepatrí do, do pôsobnosti e, a do právomocí členských štátov. Takže chcem povedať, že my e, absolútne Eh, obhajujeme eh, dodržiavanie ľudských práv a mm, uplatňovanie zásad právneho štátu vo svete, nielen eh, pokiaľ ide o Venezuelu, ale aj pokiaľ ide o, o ostatné krajiny. Po druhé, máme tu teda európske sankcie. Hovoríme tu o európskych sankciách, ale v prípade Španielska ide o konkrétne plnenie Ehm, minister, eh, ktorý sa tu spomenul, sa len snažil vyhnúť diplomatickému konfliktu. On eh, vlastne sa vyjadril k narušeniu eh, vzdušného priestoru. Prokurátor odsunul viacero prípadov, na ktoré okazovala pravica. Išlo útok na španielskú vládu. Španielský prokurátor sa vyjadril, že nedošlo k žiadnemu zásahu takéhoto druhu, okrem bežných diplomatických kontaktov prokurátor sa vyjadril, že predseda viceprezident nemal právo na vstup do šengenského priestoru v EÚ ani na vstup do Španielska cez letisko. Niektoré politické strany, niektoré politické sily aj v Európskom parlamente to zneužívajú na politické účely. Minister Papajos navštívil Národný parlament oslovil aj médiá, snažil sa vysvetliť, čo presne sa udialo. Minister bol nútený konať tak, ako konal, aby sa predišlo diplomatickému konfliktu. Chcela by som sa ešte vyjadriť k bodu 5 listu, ktorý je priložený k petícii. Tam predkladateľka petície e, sa vyjadruje, že dôveruje Európskemu a španielskému súdnemu systému a že verí, že sa prehobí bezpečnosť spolupráca, aby sa lepšie chránili všetci občania Venezuely. Myslím, že eh, to platí pre Španielsko aj pre celú Európu.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 predkladateľky petície, práva predkladateľov petície, to nie je v rukách skupiny SAD alebo ktorejkoľvek inej e, politickej skupiny. Akýkoľvek občan má právo predložiť petíciu. Niektoré politické skupiny, niektoré politické sily sa snažia zneužiť tieto petície, využiť ich na politické účely. Španielská vláda umožnila porušenie európskeho rozhodnutia tým, že sa zakázal vstup niektorých osôb z venezuelskej vlády do šengenského priestoru. Myslím, že išlo o šengenský priestor. Nemyslím si, že tam išlo o predchádzanie diplomatickému konfliktu. konfliktu. E, vysoký predstaviteľ režimu, ktorý sa vníma ako diktatúra, e, dokonca tam došlo k obvineniam e, zo zločinov proti ľudskosti. Títo ľudia sa dostali do šengenského priestoru. Tomuto vec volala rozpráva v Európskom parlamente. Ja som sa snažil presadiť vysoký predstaviteľ vlastne preukázal ten istý prístup ako zvyčajne, keď diskutuje, keď ide rokovania s Európskym parlamentom. Nič nám konkrétne nevysvetlil. Takýto je kontext. Chcem požiadať, aby petícia zotrvala v otvorenom stave, aby sa nezotvárala a žiadam o vysvetlenie dôveryhodnosť zahraničnej politiky. Nie je možné, aby sa takto podkopávala tým, že jedna krajina príjme takto jednostranné rozhodnutie a rozhodne sa, že podkope e, uzavreté dohody. Európska únia to je viac ako jeden členský štát. Musíme e, zaistiť, aby prijaté rozhodnutia sa dodržiavali v praxi. E, náš výbor PETI nesmie predtým zatvárať oči. Musíme to dôkladne preskúmať Musíme zistiť, aké presne porušenie sa e, uskutočnilo a kto e, tomu napomohol. Musíme dostať dostatočnú odpoveď na naše otázky. Teda žiadame, aby výbor celú vec náležite vyšetril. Môžeme e, sa my tomu povenovať, snažiť sa to vyjasniť na úrovni výboru, zistiť, e, čo presne sa porušilo a zaviesť e, taktiež sankcie voči diktatúre. Teda e, nechajme petíciu otvorenú. Predkladateľa petície nemusia nikoho žiadať o povolenie predtým, než podajú petíciu a nesmieme pripustiť, aby sa dôveryhodnosť Európskej únie a zahraničnej politiky Európskej únie takto spochybňovala, keď dôjde k takémuto porušeniu európskych rozhodnutí. Ďakujeme pekne. Pani eh, Danuka zo Zelených. Do you hear me? Yes, perfect. Yes, perfect. Yes. Pani Ždanoka. Ja by som rada predniesla vyhlásenie v mene skupiny zelených. Keďže Margaret Aukene sa nemôže zúčastniť dnešnej schôdze popoludní, Chceme len vysloviť eh, naše znepokojenie eh, v súvislosti s tým, že sa predkladá táto petícia. Je tu snaha vyriešiť otázky, ktoré súvisia s porušovaním základných práv Európskej únie. Jedna skupina zamietla eh, túto prípustnosť zástupca ESVČ nám sa snažil to vysvetliť, ale nebolo to uspokojivé e, s tým, že nie je možné nejako právne zasiahnuť, že nie je na to žiadna právna možnosť. Všetci sme politici, vieme, ako politika funguje, ale nemali by sme zneužívať svoj mandát na to, aby sme sa snažili vyriešiť e, domáce vnútroštátne problémy nejakej krajiny. Ďakujeme. Herman Terč, ECR. Príjemné popoludnie všetkým. Nemáme obraz. Pán Terč, mohli by ste to refreshovať, poprosíme? A už to nabehlo, dobre. Je naozaj grotexné počúvať slova niektorých ľudí, e, že údajne parlament sa nemá vmiešovať do niektorých záležitostí, ako napríklad veľmi vážne porušovanie jasných európskych práv, e, taktiež aj sankcie e, voči krajine, ktorá bola formálne obvinená zo zločinov proti ľudskosti. Madrov režim bol z toho obvinený a to oficiálne v Španielsku, ale aj inde sú mnohí veľmi znepokojení súci s týmto dianím. Venezuela a Bolívia majú úzke vzťahy so Španielskom. Vzťahy sú naozaj veľmi blízke, až natoľko, že vláda e, si dovolila ignorovať európske sankcie voči Venezuele. 40 kufrov napchaných bohviečím bolo vpustených do krajiny Mnohí videli, ako tieto osoby vstúpili do šengenského priestoru, teda naozaj ide o mimoriadne dobré vzťahy, ide o komplicitu španielskej vlády s týmto režimom zločincov, ktorý um, ochudobňuje, prenasleduje svoje obyvateľstvo. Tisíce venezuelčanov uh, umierajú hladom. Tí, ktorí ešte stále neutekli z krajiny, sú vystavení mučeniu, e, uväzňovaniu, nemajú čo jesť. Takáto je situácia v krajine. Nemôžeme sa tváriť, e, že sa nás to netýka tu v Európe. Snažme sa teda postupovať v európskom duchu e, dôstojne. Mali by sme brániť ľudské práva a to všade za každých okolností. Vrátanie u našich e, úzkých spojencov. Pán Borel by mal e, hovoriť otvorenie a k veci, nevyhýbať sa zodpovednosti. Nemal by e, bojovať za každú cenu v mene španielskej vlády. Nie všetci Španieli sa stotožňujú s týmto postojom Pani Duffy priniesla 40 kufrov, nevieme, čo v týchto kufroch bolo a vieme, že sa to nestalo len raz. Ďakujeme pekne. Pán Milan Mestre, EPP. Ďakujem, pán Milan Mon. Neskôr sa chcem poďakovať predkladateľom petície za to, že upriamujú pozornosť na tento prípad nedodržania európskej sankcií, čo sa týka prípad Delcy Rodriguez. Nie poprvýkrát sme svedkami toho, že došlo k porušeniu zo strany členského štátu, čo sa týka sankcií voči Venezuele, ale vysoký predstaviteľ Európskej e, únie Borel neposkytol všetky podrobnosti, všetky informácie k situácii pani Delcy Rodriguez, e, k tomu, ako prišla tranzitom v Španielsku. Sú to zložité súvislosti. Myslím, že to vysvetlenie nebolo dostatočne uspokojivé. Vysoký predstaviteľ tak nám to povedali, že nemá v právomoci vyšetrovať e, takéto incidenty, porušovanie zo strany španielskej vlády, porušenie e, odsúhlasených pravidel, teda sankcií Európskej únie, a to vzhľadom na osobitnú právnu povahu rozhodnutia o sankciách že sa tým nemôže e, teda vysoký predstaviteľ zaoberať zo svojej pozície, ale chcel by som súhlasiť jednu vec. Musíme e, zvážiť taktiež zmrazenie e, majetku pani Delsi Rodriguez, Išlo o e, snahu e, previesť viacero kufrov cez Španielsko. Musíme teda vyšetriť, či došlo k porušeniu nariadenia 2063 e, z roku 2018. Ak došlo k porušeniu, tak je treba zakročiť a prijať kroky, aby sa dosiahla náprava. Ide o nariadenie, ktoré je všeobecne platné v celej EÚ. Komisia preto musí presadiť dodržiavanie tohto nariadenia. Čo sa týka právomoci vysokého predstaviteľa, preverovať prechod e, osôb cez letisko, vysoký predstaviteľ podľa zmluvy o fungovaní EÚ má v právomoci e, preskúmať všetky veci, ktoré súvisia so zahraničnou politikou EÚ. Tým pádom e, nám tu chýba konzistentnosť. Vysoký predstaviteľ by mal zakročiť, mal by sa v tejto veci angažovať, keďže došlo k porušeniu odsúhlasených platných pravidiel. Teda podľa môjho názoru e, je na mieste nechať petíciu otvorenú, kde treba osloviť komisiu, požiadať, aby komisia e, celý tento incident preverila a tiež, aby preskúmala obsah kufrov, ktoré pricestovali spolu s pani Delsi Rodriguez. Tiež musíme eh, požadovať, aby vysoký predstaviteľ konal konzistentne, aby eh, si plnil svoje povinnosti. Musíme preskúmať, eh, čo sa presne udialo, keď pani Delsi Rodriguez na madridskom letisku sa dostala do šengenského priestoru, čo je v rozpore s európskym rozhodnutím Myslím, že to poškvrnilo obraz Európskej únie, musíme to preto preskúmať. Myslím, že e, neprichádza do úvahy nekonať. Ďakujeme pekne. Ben Humir EPP. Ďakujem. Pani Izabel Bejchumeja. Ak vláda nekoná, e, spoločnosť je umlčaná, občania pritom potrebujú nejako e, sformulovať e, svoje znepokojenie, musíme e, dať predkladom petície jednoznačne najavo, že sú u nás vítaní, že im nikto nemôže upierať právo predložiť takúto petíciu. Žiadajú o preskúmanie, prešetrenie celej veci a na to majú právo. Komisia a rada musia poskytnúť vysvetlenia. Chcem vyzvať Španielsko, aby takéto vysvetlenie poskytlo pretože išlo o jednoznačné porušenie odsúhlasenej dohody na úrovni EÚ. Táto pani nemala právo vstúpiť na územie EÚ. Predkladateľa petície len žiadajú informácie o vysvetlenie. Vysoký predstaviteľ im takéto vysvetlenie nebol schopný poskytnúť. A vlastne s pohrdaním sa obrátil na politické skupiny, aj našu politickú skupinu, e, keď v pláne vystúpil. E, táto petícia teda musí ostať otvorená Rada sa musí dostatočne a uspokojivo vyjadriť, celú vec vysvetliť e, aj komisia a Španielsko musí dodržiavať e, európske platné odsúhlasené dohody. Ide tu o dôveryhodnosť celej Európskej únie totiž, ak sa nedodržiavajú e, takéto dohody a ľudské práva. Preto petícia musí ostať otvorená. A chcem ešte raz ubezpečiť predkladateľov petície, že majú plné právo takúto petíciu predložiť tu v našom výbore PETI. Rozhodne majú právo sa na nás kedykoľvek obrátiť keď e, štátna administratíva si neplní svoje povinnosti. Predkladateľa petície e, dostanú dve minúty. Pán Masia Blanko, nech sa páči. Ako prvý. Pancela, would you please push, uh, speak button, please? Pasaríamos a la siguiente peticionaria, mientras a la señora... Prejdeme k ďalšiem, ďalšej predkladateľke Hernández, dve minúty. Aha, už pán Mancia nabehol, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, prepáčte. Mal som trochu problém s pripojením. Chcel by som sa poďakovať poslancom za to, že prijeli našu petíciu, aj tú druhú petíciu, ktorá s tým súvisí. My z nášho fóra v Španielsku sa domnievame, že transparentnosť je veľmi dôležitá. Chceme celú vec, celý tento incident preskúmať a to dôkladne ešte raz ďakujeme Európskeho parlamentu za to, že nám dáva priestor objasniť celú vec, zistiť, čo sa presne udialo. Ďakujeme aj my. Pani Hernández, nech sa páči. Ms. Hernandez, could you please press the speed button? Señora Hernández, no sé si nos está escuchando. Pani Hernández, neviem, či nás počujete. Ja na svojej obrazovke eh, vidím, že ste pripojená. Možno nás teda vidíte, ale možno nás nepočujete. Ak by ste, prosím, láskavo mohli stlačiť e, e, tlačidlo speak. Bueno, lo hemos intentado, pero vemos que... Dobre, mali sme dobrý úmysel, ale zdá sa, že spojenie nefunguje. Celý deň sme mali viacero problémov pri spojení, ale Predsa len podarilo sa nám vypočuť si aj zástupcov komisie, aj e, jednotlivých e, politických skupín. Ako som povedala, všetci občania majú plné právo obrátiť sa na petičný výbor a prísť s petíciou, pretože náš výbor je naozaj mostom medzi občanmi a Európskym parlamentom. Občania majú právo predložiť petície, petície a našim úmyslom je nechať túto petíciu otvorenú. Pošleme list na Európsku e, komisiu, ktorá je vlastne ochrankyňou zmluv a práva EÚ, najmä pokiaľ ide o nariadenie o zmrazovaní e, ziskov z nezákonnej činnosti. Takže opýtame sa, e, o čo tu ide a aký je aktuálny stav. A e, my sa domnievame, že toto nariadenie nebolo e, dodržané. Pošleme list predsedníctvu v rade, teda nemeckému predsedníctvu, aj skupine RELEX, ktorá sa venuje otázkam sankcií a opýtame sa na aktuálny stav. E, takže na základe toho, čo sme počuli, e, je tu naozaj právna povinnosť e, pre členské štáty konať a zabrániť vstupu na územie EÚ osobám, ktoré sú predmetom sankcií. Pošleme list aj španielskej vláde a budeme žiadať o všetky informácie, ktoré súvisia s týmto prípadom vlastne e, všetky členské štáty, vrátane Španielska, e, by nás mali informovať, aké opatrenia prijali, aby sa naplnili e, závery rady. A toto nariadenie z roku 2017, nariadenie číslo 2063. Takže teraz sa z logistických dôvodov odmlčíme a pokračovať budeme o 16.45, o 3 čtvrte na 5. Ďakujem.